machen und zusätzliche erscheinen werden. Ich freue mich, äh, dass... Äh, Dobrý deň, dámy a páni. Ja som rád, že je tu Jean Asselborn, luxemburský minister zahraničných vecí, ktorý zastupuje aj luxemburské predsedníctvo. Povie nám niečo k aktuálnym témam, úplne rozšírenia, ale rád by som vás informoval, že v ostatných dňoch v Kieve, že bol v posledných dňoch v Moskve, Kieve a Tbilisi a preto by som ho požiadal, aby povedal pár pripomienok aj k tomu, keďže budúci týždeň naša delegácia pôjde do Kieva a Tbilisi, takže iste to bude mať dôležitý účinok v zahraničnej politike sme zažili mnohé zaujímavé veci. Hovorilo sa o rozširovaní Macedónsko, voľby, no a rovnako otázka Iránu. Rokovania a dohoda v Iráne je highlightom tohto týždňa, čiže nie sú len zlé správy, otázka Grécka, či to už je dobrá alebo zlá správa, to už závisí od každého osobne. Na to nemáme jednoho, jeden názor. Takže pán Asselborn musí odísť 16.05, pretože zastupuje predsedničku komisie vysokú predstaviteľku na misii, takže mu dám trochu času a aby sme mali potom ešte čas na diskusiu. Takže ďakujem pekne a dúfam, že počas luxemburského predsedníctva sa s ním budeme stretávať častejšie v pozícii ministra zahraničných vecí, ale aj ako spravodajcu, ktorý nás bude informovať o stretnutiach s vysokou predstaviteľkou, podpredsedničkou komisie o rozhodnutiach rady. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milý Elmar. Možno na úvod začnem po nemecky. Tomu, čo si sa ma spýtal. Kiev, Moskva, Tbilisi. Začnem pozitívnymi správami. Vieme, že summit v Rige summitom, kde sa objavila frustrácia v tých krajinách východného partnerstva, ale aj možno vo viacerých krajinách Európskej únie. Treba si však uvedomiť, že asociačná dohoda, že sa implementuje v troch krajinách. Moldavsko, Gruzínsko a samozrejme na Ukrajine a my sa budeme snažiť spoločne s komisiou, už sme začali, budeme sa snažiť, aby pre tieto tri krajiny bola implementovaná asociačná dohoda a snažíme sa zorganizovať, usporiadať schôdzu, zasadnutie na tú, tieto témy a budeme sa venovať aktuálnej situácii v procese implementácie bola to požiadavka gruzinskej strany a uvidíme, či sa nám to podarí. No a samozrejme hlavná téma, aby som to načetol tak stručne, Moskva a Tbilisi, to sú, hlavnou témou sú samozrejme udalosti na Ukrajine. Jedným slovom vyjadrím, aký mám ja pocity. Moje pocity sú také, že interpretácia Minskej dohody je diametrálne odlišná v Moskve v porovnaní s európskymi krajinami a samozrejme na Ukrajine. Zatiaľ čo v Moskve sú dôležité odseky 2, 3, 17, 18 a 23, detaily. Minskom, Minskoj dohovore je dôležité, že je tu možnosť prímeria a myslím, že to je názor, ktorý teraz v Moskve neprevláda. Ďalej s prezidentom Porošenkom, a keď budete v Kieve, tak pravdepodobne a tiež vám povie dve dobré správy. Poprvé, že s trochou šťastia, a s trochou energie ešte v júli sa uskutoční prvé čítanie ústavnej reformy aj s úpravami, čo sa týka autonómie, území a samozprávy. To možno bude v prvom čítaní a veľké nádeje sa spájajú aj s tým, že zákon, volebný zákon, bude novelizovaný na jeseň. To sú dve dobré cesty, ktorými, na ktorých budú potrebovať našu podporu samozrejme. Už v Kieve pri všetkých rozhovoroch zaznievala otázka boja proti korupcie. Korupcia eh, je, korupcia je v krajine veľmi rozšírená, to prezident Porošenko veľmi dobre vie. A všetko, čo môže urobiť prezident Porošenko, rovnako ako eh, vedúci misie Európy SVČ v Kijevi, v Kieve, ktorý mi to sám tiež povedal, že treba poraziť monopoly, tak aby oligarchovia nemali tú neobmedzenú moc a aby samozrejme aj polícia, spravodlivosť bojovala proti korupcii. Vôľa tu je, ale obávam sa, že na Ukrajine bude potrebná aj nová motivácia, aby hospodárske a sociálne perspektívy boli petovne vybudované. Momentálne je to veľmi náročné. Je to krajina, kde je vojna, je destabilizovaná krajina a nikto nevie presne povedať, ako bude vyzerať budúcnosť a preto je veľmi dôležité, že zachováme koncepciu dohôd z Minsku, Minsku a budeme vyvíjať tlak na zmenu myslenia v Moskvi, Moskve, Európskej únii, a to je úloha Federiky Mogherini, ale týka sa to aj nášho predsedníctva. To je predloženie sankcií až do januára 2016. Na tom sa podľa môjho názoru nič nezmení, pokiaľ sa nezmení aj prístup k implementácii dohôd z Minska. Minsku. A to je pár mojich úvah, úvah na túto tému. No a v Pilisi som bol tiež pozitívne prekvapený, akým nasadením snažia implementovať asociačnú dohodu a je skutočne dôležité, aby sme Kiev podporili. Je to dôležité, pretože ja keď som bol aj na hraniciach s Južným Oseckom, tak eh, to vie, som videl tie smutné obrazy, ktoré existovali aj v Európe. Ostatný trôd eh, na oboch stranách, eh, hľadkuje policia, armáda a hranica ide cez dediny. Na ľuďoch je vidieť, že ich to rozdeluje a ako Európska únia tento konflikt nemôžeme nechať mimo našej pozornosti. No a teraz prejdem na tému rozšírenia a budem sa sústrediť hlavne na tri krajiny. Čierna hora, Turecko a tak ďalej. Máme otvorené prístupové rokovania a je to aj explicitné želanie nášho predsedníctva. Luxembursko je známe tým, že je otvorené ostatným krajinám. A teda s radosťou vás informujem, že kandidátske krajiny boli vyzvané na sedem neformálnych stretnutí počas nášho predsedníctva e, urobí sa aj dodatočná správa o vývoji situácie, aby e, tieto kandidátske krajiny lepšie sa mohli venovať obsahu tohto procesu 9. a 10. júla sa konal neformálny summit pre spravodlivosť a vnútorné e, záležitosti. 4. júla ministri zahraničných vecí gymných sa e, konal v iných e, veciach v novembri. Životné prostredie Turecko a Čierna hora, s ktorými sme začali niektoré kapitoly otvorené sú pozvané na zajtra a pozajtra na stretnutie EPSCO v Luxembursku, špecifické stretnutie spravodlivosť za vnútorné záležitosti a západný Balkán bude 7. až 10. decembra v Sarajeve. Druhý e, polorok tohto roka bude bohatý aj na iné multilaterálne aktivity, napríklad ministerské stretnutie voľného zhromaždenie OSN v polovici septembra ministerské stretnutia 2. 3. decembra OECE e, Bel, Bel, Belehrad 2. 3. december konferencia COPE v Paríži alebo e, VTO v Nairobi e, v decembri 2015 a všetky tieto schôdze nám dajú príležitosť, aby sme si vymenili naše názory a priblížili stanoviska na medzinárodnej scéne Luxembursko chce splniť svoj sľub, e, ktorý dal na Solunskom samite v roku 2003, že budúcnosť Balkánu je uprostred EÚ. V súčasnom geopolitickom kontexte kandidáti aj EÚ musia tvrdo pracovať, aby postúpili v prístupovom procese, musia zaznamenať seriózny pokrok oni sa rozhodli byť členmi EÚ a musia preto urobiť maximum. Vyhodnotili sme každého kandidáta na základe jeho vlastných schopností a úspechov. Prístupový proces bude naďalej podporovať významné reformy, aby sme zabezpečili stabilitu a prosperitu na našom kontinente. Luxemburské predsedníctvo urobí všetko preto, aby tento proces išiel ďalej, ale budeme dohliadať stále na to, aby 28 členských štátov bolo prítomných a zúčastnených. 14. oktobra bude pravidelné stretnutie, ktoré sa bude týkať a uverejní sa tzv. balíček o rozšírení a bude sa venovať základným veciam právnemu štátu, ekonomickému riadeniu a reformy štátnej správy. Predsedníctvo oceňuje túto novú metodológiu, ktorá chce byť v budúcich rokoch vylepšená na základe balíčka rozšírenie a pripraví aj závery pre výročné rady. Tak ako to schváli 15. decembra Rada pre všeobecné záležitosti, sme si vedomi významu dialogu medzi parlamentami aby sme mali veľmi plodné vzťahy s našimi partnermi. Urobíme všetko preto, aby sme sa zúčastnili prác interparlamentného výboru v spolupráci so Srbskom 7. a 8. oktobra, s Tureckom 25. a 26. oktobra, Čiernou horou tiež 25-26 november. Jednotlivé krajiny Čierna hora, Rešpektovanie základných ľudských práv a právneho štátu to je centrum nášho e, záujmu a diania hodnot. Žiada sa nový prístup hlavne v oblasti spravodlivosti a základných práv, to je kapitola 23, a v otázkach spravodlivosti, bezpečnosti, e, to je kapitola 24, to bolo poprvýkrát otvorené s Černou horou. Luxembursko sa teší tomu, že táto krajina znamenala e, veľký pokrok v tejto oblasti a v oktobri komisia k tomu uverejní správu o pokroku. Táto dynamika musí naďalej pokračovať, aby sa e, aplikovali a realizovali akčné plány. Luxembursko sa cení, že za lotišského predsedníctva sa otvorili ďalšie 4 kapitoly a teda dohromady ich je 20 Dúfam, že tieto dodatočné kapitoly sa budú môcť otvoriť do konca roka 2015 a my urobíme preto všetko v rade, kde sa musí rešpektovať princíp jednomyselnosti a bude sa samozrejme vychádzať z toho, aký pokrok zaznamená Čierna hora, hlavne v oblasti právneho štátu. Využívam túto príležitosť, aby som vyjadril obrovské ospokojenie nad tým, že Čierna hora sa 100% e, postavila na stranu našich princípov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Srbsko sme presvedčení, že bude pre demokratický proces v Srbsku otvoriť dve kapitoly o právnom štáte a otázkach spravodlivosti, bezpečnosti a slobody ako náhle budú na to vhodné podmienky. Naďalej budeme pokračovať v dialogu Belehrad-Priština, budeme osledovať veľmi zblízka a dúfame, že dostatočný pokrok tohto dialogu umožní otvorenie kapitoly 35 a teda normalizáciu v tejto oblasti. Očakávame, že sa budú môcť rýchlo otvoriť aj ďalšie kapitoly, či už za nášho predsedníctva alebo budúcich a my sme pripravení uľahčiť všetky diskusie, rešpektujúc princíp jednomyselnosti pri hlasovaní v Rade, hlavne pokiaľ ide o kapitolu 32 finančná kultúra. Keď bude technicky táto pripravená na otvorenie, dúfame, že to bude čo najskôr. Úspech nášho predsedníctva európskych politik by sa nemali merať počtom otvorených kapitol, ale skôr kvalitou EÚ by mala pristupovať k roku 2015, že bude úspešný ako rok, ak sa Srbsko viacej priblíži k Európe, k európskym štandardom a kritériám, ak srbskí občania budú mať skutočnú perspektívu a pozitívne e, výsledky v ich živote z tohto približovania. Srbsko a Kosovo ak bude aj dobrá regionálna spolupráca v tejto oblasti a zvýši sa bezpečnosť a prosperita týchto krajín. Rada pre stabilizáciu a asociáciu EU Srbsko je naplánovaný na koniec roka. Mali by sme vypracovať takú analýzu súčasnej situácie 7. júna boli voľby v, v Turecku. Očakávame e, zvolenie novej tureckej vlády. To by malo byť v budúcich 45 dňoch. A potom by sme chceli konštruktívne a pragmaticky pracovať na posunenie vzťahov EU-Turecko a aby sme lepšie poznali našich významných partnerov v tejto komplexnej oblasti a jej zložitosť narastá každým dňom, tak sme sa rozhodli zorganizovať poloročnú misiu o rozšírení do Turecka a to konkrétne v septembri. Pokračovanie prístupového procesu sme presvedčení, že je životne dôležité pre Turecko Dostali sme sa do určitej dynamiky, ak to môžem tak povedať, v prístupovom procese s Tureckom a hlavne e, sa znovu začali stretnutia podvýborov po trojročnej prestávke a potom, čo sme prednedávnom dostali rokovacie stanovisko Turecka ku kapitole 17, to je ekonomická menová politika, je možné, že budú vytvorené podmienky na to, aby sa táto kapitola mohla v budúcich mesiacoch otvoriť EÚ by mala byť stálou odvolávkou a referenčnou hodnotou pre Turecko, hlavne pokiaľ ide o rešpektovanie právneho štátu, základných práv, slobod a mali by neustále e, mať na zreteli tento dôležitý parameter. E, vrelo sa tešíme z toho, že 15. maja sa obnovili rokovania na Severnom Cypre a poznáme, aká je dynamika bude dôležité, aby všetci aktéry v tomto procese zúčastnení prispeli k úsiliu, aby sa našlo mierové riešenie. A dúfame, že to dodá aj nový dých prístupovým rokovania v prospech EÚ aj Turecka. Zblízka budeme sledovať práce komisie a výboru o téme liberalizácie víz a odstránenia celných prekážok. Ale tieto rokovania budú prebiehať aj po našom predsedníctve. Bude veľa príležitostí, aby sme mohli rozvíjať vzťahy EU-Turecko, Srubsko, Čierna hora počas tohto poloroka a dúfame, že tie úspechy budú o to väčšie, že chceme spolupracovať e, ruka v ruke a veľmi blízko so e, všetkými partnermi, aby sme čo najlepšie pripravili našu spoluprácu do budúcich mesiacov. Ja som presvedčený o obrovskej potrebe úzkej koordinácie prác medzi Európskym parlamentom, komisiou a radou aby naše inštitúcie e, nadobudli ešte väčšiu váhu na medzinárodnej scéne, aby Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada a členské štáty mali svoju pozíciu na e, tejto scéne, ktorú si zaslúžia. Ďakujem aj našim spolupracovníkom za konštruktívny prístup a to je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda, a ešte pred záverom by som pogratuloval dvom bývalým kolegom, pánovi Kukanovi, Eduardovi a pánovi Weigelovi a pánovi Roilovi. Áno, Eduard v noci zo 14. na 15. júla sa im podarilo júna odblokovať krízu v bývalej republike Macedónsko. Vaša práca priniesla to, že táto vláda teda predloží demisiu koncom roka, aj predseda vlády bude prechodná vláda, potom prebehnú voľby, myslím, že 24. apríla budúceho roka. Je to veľmi dôležitý, naozaj veľmi dôležitý krok. A ja aj tvojim priateľom gratulujem k tejto naozaj vynikajúcej práci. Takže. Ďakujem pekne. A o slovo sa prihlásil kolega Howitt. Gratulujem aj ja k úspechom eh, s kolegami v Skopie. Aj pán Kukan tu je, takže gratulujem. No, pán Weigl tu nie je dnes, ale či tu vôbec sme, nie je úplne jasné, pretože eh, nikto z nás sa, eh, sa poriadne nevyspal, pretože rozhovory trvali dlho do noci a, a teda pán Asselborn, aj vy ste povedali, tak to bolo veľmi vážne. Situácia v bývalej Jugoslovenskej republike Macedónsko bola veľmi e, zlá, bola to veľmi ťažká situácia, myslím, že Eduard sa k tomu tiež vyjadrí, bola to skutočne ťažká, ťažká úloha, úplne sa stratila dôvera medzi politickými stranami a vyžadovala si to veľmi aktívnu diplomáciu a sme veľmi vďačne komisárovi Hánovi, treba to tak eh, povedať, eh, ten eh, nás pozval, aby sme boli a zastupovali tam parlament. No a je dôležité, že parlament, parlamentná diplomacia, krem komisie, môže pridať hodnotu, tak ako to bolo v tomto procese. A často sa stalo, že nebudeme úspešní. Myslím, že celých 5 dní prebiehala tá mediácia, čo je veľmi dlhé, ale nakoniec sa nám to podarilo. Hej. Na to, aby to bolo úspešné, bude potrebné pokračovať v medzinárodnom tlaku. Nie je to ešte hotové a to na to chcem apelovať na vás, pán Asselborn. Implementácia dohody si bude vyžadovať veľkú medzinárodnú pozornosť Hovorili sme o tom s veľvyslancami v Skopie. Oni sú pripravení to urobiť a politická podpora na rade a celej EÚ je veľmi dôležitá a e, treba povedať pre ľudí, ktorí nesledujú tú situáciu tak pozorne, e, bol spáchaný teroristický útok 40 ľudí tam prišlo o život. Pardon, možno to nie je úplne presné. A bol tam požiar, ktorý sa nedarilo 24 hodín uhasiť a viacero ľudí prišlo o život. A nechceme, aby to bola budúcnosť tejto krajiny alebo tohto regiónu, takže sa musíme intenzívne angažovať ak môžem druhý bod ešte pána Soborn povedať, pán Hán na stretnutia s predstaviteľmi politických strany, strán a rozhovoroch s médiám povedal, že Gréc, situácia v Grécku sa musí vyriešiť, aby, alebo aj Grécko musí ustúpiť, aby mohol pokračovať proces rozširovania v tejto krajine. V tejto krajine. Dnes sme zodpovední za zlé veci, ktoré sa tu eh, E, ktoré sa tu dejú, ale sme zodpovední za vytváranie priaznivého prostredia a priaznivých podmienok a ja to opakujem, opakujem všetkým predsedníctvam a vás tiež vyzývam, aby ste sa snažili, ak komisia predloží pozitívne odporúčanie, aby sa podľa toho aj konalo na rade. A ešte dve stručné otázky. Jedna sa týka Turecka. Myslím, že voľby nesli situáciu v Turecku, je väčšia fluidita, no a, a to prináša tiež príležitosti pre diplomáciu, no a kurdská strana, ak by sa nedostal do parlamentu, by to spôsobilo závažné obavy o etnické otázky, Mm, otázky národnostných menšín. No a na záver, jeden z dôvodov, prečo sme znepokojení na Balkáne, tie sa týkajú destabilizácie, konkurencie z východu a máme isté správy, neviem celkom presne, ale hovorí sa o tom, že tu je že tu hrozba, že región, o ktorom sme si mysleli, že súčasťou európskej perspektívy a skôr či neskôr tejto krajiny vstúpia do EÚ, tak existujú skutočné obavy, že o rok, dva, tri, ak nebudú mať silnú perspektívu členstva. A ja by som chcel, aby ste k tomuto niečo povedali. Videl som sám dôkazy a nechcem, aby sme o 3 alebo 4 roky hovorili o tom, že niektoré z týchto krajín sa odvrátili od Európy, aké diplomatické problémy budú s týmito krajinami, tak môžeme teraz túto hrozbu nejak zmierniť a odvrátiť. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás, pán Žana Selborn. Pre mňa Žana Selborn je žiarivý príklad kontinuity, stability a spolahlivosti. Nie je to len zdvorilosť, ja ho poznám a dalo by sa dokonca povedať, že Európska únia má šťastie, že v tomto období sa Luxembursko ujalo predsedníctva profesionálne má skúsenosti, to potrebujeme. A nie je to len kompliment, ale je to aj dodatočná zodpovednosť. Každý eh, vás vníma z tohto uhla a ja dúfam, že vaše predsedníctvo bude užitočné a pomôže pokroku, ktorý v tejto situácii potrebujeme. Čo sa týka Macedónska, k tomu dodám už len jedno slovo. Bolo ťažké dosiahnuť dohodu, bol to takmer zázrak, a bude rovnako náročné implementovať, takže myslím, že všetci sa musíme sústrediť a veľmi pozorne sledovať plnenie tejto dohody. Mi že som prišiel neskoro, nepočul som vaše úvodné slova, ale myslím, že čo ste spomenuli o Balkáne, to je veľmi dôležité a som rád, že prikladáte veľký význam rozširovaniu v budúcnosti. Čierna hora Srbska. Môžete sa pozerať na ten región. Ak chcete nájsť nejaké pesimistické a negatívne veci, tak sa vám to podarí. Ak ste optimista, tak tiež nájdete argumenty. Ale myslím, že tento región potrebuje jasné rozhodnutia naše, že s nimi rátame, že rátame s budúcim procesom rozširovania. Keď raz plnia to, čo od nich žiadame, tak si zaslúžia naše uznanie. Ja nepochybujem o tom, že vy svoju úlohu dobre splníte a želám vám veľa úspechov. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. Uh, Minister, welcome to the committee meeting. Ďakujem, pán predseda. Blahoželám vám. Rada by som sa vyjadrila k rozšíreniu. Vaša výpoveď o vykorenení tých zlých pocitov, ktoré sme mali na začiatku tohto legislatívneho obdobia, o vyjadrení, že sa nič nedeje a nebude sa diať nasledujúcich 5 rokov, čo sa týka rozšírenia, teda už len 4 roky. Váš postoj k tejto veci sa dá, že sa trošičku aspoň posunul. Mohli by ste preto, prosím, nám povedať o vašich názoroch na nedávne diplomatické aktivity Srbska, pretože uznesenie Bezpečnostnej rady OSN k Srebrenici zdá sa, že nezaúčinkovalo tak ako malo, práve naopak bolo to problematické z hľadiska justície. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hovorí pán Paet. Som veľmi rád, že ešte stále sú tieto osobnosti medzi zahraničnými ministri, ministrami zahraničných vecí. Teší ma takéto predsedníctvo. Ale mám dve otázky. Prvá otázka sa týka hroznej, hroznej katastrofy z minulého leta. Malajské lietadlo, ktoré bolo zostrelené. Ešte stále prebiehajú vyšetrovania, ale prvé správy, prvé správy nám už hovoria, kto by mohol byť za takéto niečo zodpovedný. A veľmi pravdepodobne výsledok takéhoto vyšetrovania e, bude známy počas vášho predsedníctva. Moja otázka preto znie, ak takéto vyšetrovanie priniesie konkrétnu odpoveď, kto je vynikom tejto tragédie, kto ju zavinil, aké kroky by podľa vás mala EÚ alebo jednotlivé členské štáty urobiť ako reakciu na túto udalosť. A moja druhá otázka. V programe predsedníctva Luxemburského sa spomína, že vašim cieľom je posilniť pre, prítomnosť EÚ v, na globálnej, mier, globálnej mierke a že sa budú otvárať aj únijné ambasády, že budú únijní zástupcovia vo svete. Aký nový vývoj badáte v týchto veciach a či ešte stále je tu otázka konzulárneho zastúpenia únie, aby sa tam dalo obrátiť, aby sa mohli tam európsky občania obrátiť v prípade nejakej e, pohromy. Bude aj takéto, budú aj takéto konzulárne, e, tak, takáto konzulárna pomoc súčasťou EÚ programov? Ďakujem. Ďakujem pekne, pána Slborna. Ja by som vám rád zablahoželal. Želám všetko dobre do nadchádzajúceho obdobia a do toho, e, čo vás čaká v nasledujúcom období. Želám veľa šťastia. Program je známy, ale ja by som sa vrátil na začiatok vášho expoze, keď ste hovorili o Ukrajine. Boli sme nedávno na Ukrajine a je tam problém s reformou justície, s korupciou, s reformou ústavy. A povedali nám, opätovne nám hovorili, áno, aj my toto vyriešime, vieme, že to je dôležité, ale to trvá nejaký čas, aj tomuto sa budeme venovať, ale už teraz celé roky trvá takýto stav. V tejto súvislosti by som si dovolil vzniesť ďalšiu otázku, ktorá súvisí so situáciou dlhov, zadlženosti Ukrajiny, prípadne pomoci pri úľave od dlhov. Ako, aký je náš postoj, aké stanovisko? Zaujímame napríklad vo vzťahu k tomu, že tam je taká korupcia. Čo si myslíte vy? Aj vo svetle toho, čo nedávno e, prebiehalo v rozprave o Grécku a členských štátoch, e, medzi Gréckom a členskými štátmi EU Ukrajina Myslíte si, že sa na túto krajinu aplikujú iné meradla Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tu som, hovorí pán Mezerič. Prepačte, bol som na prvom zasadnutí trialógu a to sa nedá vynechať, aspoň to prvé sa nedá vynechať. Prepačte. Mám iba jednu otázku, už sme spolu hovorili včera, takže iste vás neprekvapí, že sa pýtam, aké sú plány luxemburského predsedníctva s Kosovom aj vývojom v Kosove. Máme stabilizačnú a asociačnú dohodu, pretože, a táto bola zamrazená. Nejaký čas e, bolo zmrazené toto postupovanie. A druhá vec týkajúca sa Kosova je záležitosť EULEXu, to na k tomu treba vydať čím skôr uznesenie, čo by sme s tým mohli urobiť. A napokon ešte jedna otázka. Zdá sa, že v médiách sa hovorí o možnom otvorení rokovaní s Cyprom. Myslíte si, že diplomacia tam môže dostať nejakú šancu pri riešení a môže mať Európska únia aktívnu úlohu v tejto veci? Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, že ste tu dnes medzi nami a aby ste diskutovali s nami. Mám niekoľko malých otázok. Venovali ste sa téme Ukrajiny. Ja by som rád vedel, Aký máte názor k tomu, že pán Sakašvili bol menovaný ako guvernér Odeskej oblasti. Myslíte si, že toto menovanie by mohlo priniesť viacej konfliktu do regiónu? Alebo či to bude skôr pozitívny aspekt? Potom prístupové rokovania Rád by som vedel nejaké informácie o Bosne. Tie povstania, ktoré tam boli prednedávnom v súvislosti so Srebrenicou, či to bude mať nejaké dôsledky na prebiehajúce rokovania vzhľadom na všeobecnú situáciu v Bosne a vzhľadom na vzťahy medzi Bosnou a Srbskom A ešte by som sa vás pýtal, Ak je, aká je vaša predpoveď, ako to vidíte počas vášho poloroka. Na začiatku mandátu e, tento mandát bol veľmi jasný, ale sa povedalo, že počas tohto mandátu e, nebude pristúpenie. Potvrdzujete stanovisko pána Junkera, alebo to bude trochu iné napríklad v prípade e, Čiernej hory by sa ten proces mohol urychliť. Nein, bezüglich Herrn Saakashvili sollen Sie froh sein, denn er hatte die Wahl zwischen Oblast äh, čo sa týka pána Sakašviliho, myslím, že máme šťastie, pretože či Odesa alebo Benatky. Mali sme voľbu medzi týmito dvoma. Nech sa páči, slovo má pán Auštrievičius. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rada, že ste nespomenuli aj Vilnius medzi tými kandidátskými mestami pre pána Sakašviliho. Ale bola to dobrá poznámka. Mysleli ste to. Dobre. Pán minister, určite by sme nemali radiť Luxembursku, ako viesť Európsku úniu. Vy ste si vedomi že ste skúsenou krajinou v tomto zmysle a želám vám všetko najlepšie. Únia potrebuje pevnú ruku, víziu a stratégie. Chcem sa spýtať na reakciu na rokovania o dohode TTIP, transatlantickej dohode o obchodovaní. Niektoré politické skupiny silne podporujú tieto rokovania, výrazne podporujú a želajú si včasný výsledok a ukončenie, ale sú nejaké ďalšie plány, ako posilniť transatlantické vzťahy, vzťahy medzi EU a USA. Myslím si, že je to rozhodujúci moment. Mali by sme sa zamerať na každú jednu možnosť posilnenia našej spolupráce a chápania sa, pretože sme e, veľmi výrazne veľkí západní spojenci. Vysoká predstaviteľka komisie pani Mogarini predstavila stratégiu o priateľskej komunikácii alebo propagande. Oceňujeme každú aktivitu pani vysokej predstaviteľky komisie, najmä administratívne schopnosti a spôsobilosti aj politické chápanie tejto témy, ale príslušný dokument sa sústreďuje hlavne na východné partnerstvo. Podľa mňa propaganda je hlavným nástrojom, politickým nástrojom, ktorý veľmi často používa Rusko proti západným spoločnostiam. Západné krajiny sú potom obeťou propagandy. Myslím si, že by sme sa mali vážnejšie zamyslieť nad e, nielen východným partnerstvom, ale musíme pomáhať aj sami sebe, pretože sme neviditeľnou obeťou tejto propagandy a čoraz viac sa jej vystavujeme. Poprosil by som o vaše poznámky o možnej rozšírenej spolupráci a o tom, čo by sme mohli v tejto veci urobiť, prípadne vaše iniciatívy. Ďakujem. Ďakujem. Začnem poslednými otázkami. Ako pochopíte, musím ísť do Guajany. Lietadlo odlieta z Bruselu. Ak ho zameškám, tak nebudem môcť zastúpiť pani Mogheriniovú v Karikome, e, v, na Karikome v Guajane, tak dúfam, že to pochopíte k TTIPu. Včera som bol v INTA výbore a dve hodinu prebiehala diskusia o TTIP a vy sa pýtate na moje stanovisko. Ja si myslím, že táto téma je veľmi konfliktná stále aj v EP a všetko bude závisieť tiež podľa mňa od toho, či budeme schopní vytvoriť ISTS novej generácie. Už sú tu určité náznaky, ktoré idú správnym smerom a ja mám dôveru predovšetkým v Európsky parlament, pretože bez neho e, by e, teda ten TTIP a tie rokovania, tak ako ich vedie komisia, vieme, že to závisí od nej a stanovisko rady je tiež je veľmi dôležité, ale bez vás v EP, ktorý máte silné slovo schváleniu tejto zmluvy a teraz k USA. Prezident Obama má to TPA e, Trade Promotion Authority, aj kongres môže povedať áno alebo nie, ale ja verím, že vo vašich parlamentných výboroch, myslím, že 9 výborov na tejto téme doteraz pracovalo a nájdú dobré riešenia. Spolupráca s USA teda to na úvod povedal. Včera sa dosiahla tá dohoda eh, o iránskom jadrovom programe a to je príklad toho, a to bolo veľmi eh, zriedkavé za posledné roky, že by Američania a Rusie Európania boli za rovnakým stolom a že by mali aj odvahu a vytrvalosť po toľkých rokoch, eh, rokovaní dopracovať sa k takejto významnej dohode, ktorá je dôležitá. Premiér Ukrajina a Sakašvili. A predseda už na to odpovedal, mám pocit. Keby sme boli v Tbilisi, tak možno by niektorí váhali. To isté v Ukrajine ja sa nechcem pliesť do vnútornej e, politiky Ukrajiny. Prezident Porošenko prijal toto rozhodnutie a ja želám všetkým regiónom, nielen Odese, veľa šťastia. Srebrenica, Bosna. Len by som povedal, povedal pozerala som v televízii zábery pred niekoľkými týždňami, ako všetci ministri zahraničných vecí sme sa v Bruseli stretli s predsedom vlády Vučičom. Ja si myslím, že tento človek vie, ktorým smerom chce ísť. Jeho správanie bolo istým spôsobom E, príkladné, pretože nereagovalo na provokácia. Ja dúfam, že toto pozvanie, ktoré pán predseda vlády Vučič dal predsedníctvu e, Bosny a Hercegoviny, aby sa stretli v Belehrade, podľa mňa je to silný signál. A my v EÚ musíme vedieť, či jedného dňa chceme zrealizovať to, čo sa v roku 2000 ktorý o Solúne rozhodlo o Srbsku, či Srbsko musí, či musí vyvíjať to úsilie a pokračovať v rokovaniach s prištinskými partnermi. To je naozaj veľmi absolútne dôležité a tiež rozhodujúce toto celé aj pre budúcnosť Srbska na ceste do Európy. Kosovo a Cyprus, Kosovo. Stabilizačná asociačná dohoda sa ešte nepodpísala. Prebiehajú práce a dúfam, že čoskoro to budeme môcť podpísať, eh, možno počas nášho predsedníctva Cyprus. Boli sme na Cyprus pozvaní, dohodneme to Eh, na, na ten južnejšie, na ten severnejší Cyprus a budem sledovať a pôjdem tam naozaj s veľmi jasnými posolstvami, aby som podnetil oba brehy, obe strany Cypru, aby išli naozaj tou pozitívnou cestou vývoja pred desiatimi rokmi počas nášho predsedníctva. Už sme boli veľmi, veľmi blízko dohody pred desiatimi rokmi a nakoniec dohoda nebola a teraz už je konečne nastal čas a je tam aj vôľa dvoch prezidentov na juhu aj na severe, aby išli oveľa pozitívnejšou dynamikou Ukrajina. Keď hovoríme o boji Ukrajiny proti korupcii, ako hovoríme o ústavných reformách, reformách spravodlivosti, nesmieme zabúdať, že táto krajina je v skutočnom ozbrojenom konflikte a to na veľkej časti svojho územia. Na to naozaj nesmieme zabúdať. Treba povzbudzovať predovšetkým kievský parlament, ako aj jednotlivé politické orgány, aby pokračovali ďalej Ak ukrajinské orgány sa zastavia, tak ani Európa, ani nikto iný za nich tie reformy neurobia. Oni musia mať tú odvahu a dostatok energie to urobiť. Nepoznám ten úplne posledný vývoj. Naposledy, keď som bol v Kieve, tak došlo k dohode s MMF a tiež je potrebná medzinárodná pomoc, aby sa Ukrajina dostala z tej priepasti, v ktorej sa nachádza. Ale ak chceme stabilizovať Ukrajinu, tak to nepôjde len tak, aj oni, sam, aj oni musia priložiť ruku k dielu. Ďalšie otázky s Eduardom, aj s pani Fotigov a tak ďalej sme aj s ďalšími ministrami zahraničných vecí sme sa rozprávali o tejto téme, v tej ankete, na ktorú si sa spýtal, alebo vyšetrovaniu. Holandský minister zahraničných vecí je teraz v New Yorku a ja som bol v Rade bezpečnosti pred rokom. Diskutovali sme o tom, túto anketu či vyšetrovanie robím nezávislý medzinárodný organizmus alebo entita. E, je to medzinárodný letecký orgán a ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť výsledok. A teraz sa pýtať, aký by ten výsledok mohol byť, tak e, ja nechcem zachádzať do nejakých detajlov. Ja viem, pre Holandsko je to dôležité. Holandsko očakáva a chce, aby boli jasne stanovení vinníci v tom leteckom nešťastí, aby sme vedeli, kto je zodpovedný za túto hroznú drámu. Ja dúfam, ako všetci občania, že jednoho dňa sa pravdu dozvieme a že inštitúcie, ktoré na tom pracujú, budú úspešné. Konzulárna pomoc. Tuto diskusiu sme vedli už pred desiatimi rokmi. Ešte nemáme rozumné závery. Ja osobne si myslím, že ESVČ by malo byť schopné zabezpečiť konzulárnu pomoc pre európskych občanov vo všetkých krajinách planety ešte existuje niekoľko prekážok, ktoré treba prekonať. Neviem, či sa nám ich jednoho dňa podarí prekonať, ale to je otázka mentality či postoja. Keď hovoríme o európskom občianstve, tak by sme mali ako protislužbu hovoriť aj o európskych službách a o ESVČ a je to európska služba a táto by mohla a mala pomáhať európskym občanom, keď majú konzulárne problémy alebo naliehavé problémy. Pani Fotiga sa pýtala, k Srbsku vo všeobecnosti. Stretol som sa s ministrom vnútra na Rade pre spravlivosť a vnútorné záležitosti a povedal som mu, že, a že on to vie rovnako ako minister zahraničných vecí. Potrebujeme väčšiu harmonizáciu v stanoviskách v zahraničnej politike. Je to naozaj veľmi dôležité a myslím, že Srbsko rešpektuje len 60 našich stanovisk a názorov. To sa musí rozhodne vylepšiť, malo by sa to vylepšiť a mali by na tom veľmi vážne popracovať. Eduard. Ďakujem za tie komplimenty a gratulácie. Ja som optimista a napriek všetkým problémom na Balkáne sú tam určite aj veľmi pozitívne veci. Dialóg medzi Prištinou a Belehradom sa môže dopracovať e, k záverom možno nie okamžite, ale k určitým pozitívnym e, tie iniciatívy v Bosne a Hercegovine, e, Nemci, Angličania, E, teraz na tom pracuje Federica Mogherini. Ja si myslím, že to ide správnym smerom, treba to podnietiť, aby Černohorci prijali, že žijú v štáte a nie v troch či štyroch e, etnikách či skupinách, ktoré žijú vedľa seba. To je to najdôležitejšie, čo by sme mali vyriešiť a toto stretnutie na tejto úrovni by nám mohlo pomôcť. A bývalá uh, eh, Joslovská republika Macedónsko, naozaj klobúk dolu k tej práci, čo ste urobili. Ďakujem aj pánovi Hánovi. Bolo to veľmi tvrdá práca, 5 dní rokovaní. Počas nášho predsedníctva budeme musieť nájsť spôsob, ako sa porozprávať a dohodnúť s Grékmi. Nemôžeme predsa eh, jednej krajine dať štatút kandidátske krajiny a potom sa 10 rokov nič nedeje. Nehovorím, že by to bola grecká chyba, vôbec nie. To nie je ani moja záležitosť či kompetencia, ale možno teraz je Grécko v dosť inej situácii. Pred týždňom a, dúfa, pred týždňom a v budúcnosti, že bude v lepšej situácii a že sa urobilo toto úsilie v tejto krajine v Skopie. To by mohla byť príležitosť, aby sa našli riešenia Samozrejme, nemôžeme tu nejak vyviňovať či ospravedlňovať. V tejto krajine je prekérny právny štát, ale to nie je chybou Európy, ale keby mohla byť Európa viacej asociovaná, keby mohla viacej pomáhať rozvoju štát, právneho štátu v tejto krajine, možno by sme rýchlejšie mohli vylepšiť situáciu, ale v každom prípade želám veľa úspechov vašej iniciatíve a dúfam, že to priniesie pozitívne výsledky. Ďakujem veľmi pekne, Žon, za tie slova. Želám ti šťastnú cestu a dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme. Punkt, was ist das? Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between European Union spolupráca s tými štátmi. Barbara Loch-Bieler, ďakujem pekne, pán predseda. Jeho spolupráca s členskými štátmi alebo EÚ a Vietnam. že budeme o tom hovoriť. Máme už 25 rokov diplomatické vzťahy. Dohoda bola podpísaná už pred troma rokmi, ale vstúpi do platnosti až vtedy, keď ju podpíšu a ratifikujú všetky parlamenty vo všetkých členských štátoch, aj Európsky parlament. Bude si to vyžadovať pravdne 3 až 4 roky času. Vietnam proces ratifikácie uzavrel už e, v novembri 2013. Skutočnosť, že Európa potrebuje tak dlho na ratifikáciu, je len ťažko pre partnerskú e, krajinu pochopiteľné. Mohli by sme urýchliť dlhý ratifikačný proces a pozorniť na to aj v správe o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Netýka sa to len tejto dohody, ale všeobecne. Rámcová dohoda s Vietnamom je rámcovou dohodou pre vzťahy EU, Vietnam. Okrem toho, od roku 2002 prebiehajú rokovania roku 2012 predbiehajú rokovania o voľnom obchode. Na rozdiel od tejto dohody má dohoda PCA v článku 1 doložku o ľudských právach a ďalší článok poukazuje na to, že pri porušení doložky o ľudských právach eh, sa uplatne príslušné opatrenia na to, aby sme získali a zosúladili tieto zmluvy a dohody. Je dôležité, aby dohoda o voľnom obchode eh, vytvorila právne prepojenie k PCA, tak aby to platilo. Ja dúfam, že komisia to pozitívne potvrdí. My pre PCA budeme hlasovať iba áno alebo nie, za alebo proti. Ja ako spravodajkyňa k správe PCA odporúčam e, schválenie správa, ktoré budeme diskutovať dnes, sa zaoberá detailne kritickými oblastiami vzťahov EU-Vietnam. No a k návrhu správy existujú jasné správy a predpisy a tie sa vzťahujú aj na dĺžku a bohužiaľ ja som musela pôvodný návrh sa skrátiť viac ako polovicu. To znamená, že niektoré témy len veľmi stručne môžem riešiť a niektoré vôbec. A preto dúfam, že tieňových spravodajcov a pozmejúcimi návrhmi správu doplnia. Vietnam v ostatných 10 ročiach dosiahol veľké prokroky pri dosahovaní cieľov, rozvojových cieľov milénia. Boj proti chudobe, sociálna bezpečnosť, zamestnanie, vzdelávanie a zdravotnícka starostlivosť. Vláda si však uvedomuje aj to, že politika obnovenia, politika dojmoj, tzv má tiež negatívne dopady vrátane narastanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ničenia životného prostredia. Potrebujeme iniciatívy na to, aby sme predchádzali odlesňovaniu a zničeniu životného prostredia. Korupcia je naďalej dôležitý problém a táto správa sa tiež hovorí o vyvlastňovaniu pozemkov slobody a práva sa masívne porušujú, vrátanie, potlačania slobody e, vyjadrenia, zhromažďovania. Z 180 krajín je na 175. mieste, nezávislé odbory sú zakázané a podľa odhadov približne 650 osôb je odsúdených na smrť. to dôležitejšie je, že komisia rešpektuje žiadosť Európskeho ombudsmana, aby sa vykonala štúdia dodržiavania ľudských práv. Ja dúfam, že ďalšia spolupráca medzi EÚ a Vietnamom na základe PCA je viesť aktívnemu dialógu a konkrétnym pokrokom, hlavne ohľadne zásad právneho štátu, ľudských práv, zodpovednej vlády. Vietnam je členom Rady pre ľudské práva OSN a má aj vlastné záujmy preniesť do praxe ustanovenia Universal Human Rights View, no a to môže prispieť plánovaným reformám. ESVČ v tejto súvislosti môže významnou mierou prispieť zriadením napríklad mechanizmu podávania sťažnosti, ktorý jednotlivcov, jednotlivci alebo skutným môžu uplatniť, keď rôzne programy budú porušovať ľudské práva. počiarkuje sa to aj konštruktívna úloha Vietnamu pri hľadaní riešenia napätej situácie v Juhočínskom mori. Ja dúfam, že medzi ESVČ a týmto výborom bude prebiehať výmena názorov o implementácii PCA ja sa teším na pripomienky tieňových spravodajcov a spravodajky. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som tiež chcel poďakovať pani Loch Bieler za správu, ktorú pripravila a rád by som povedal, že je dôležité, aby sme ratifikačný proces dohody o partnerstve a spolupráci s Vietnamom podporili, tak aby obe strany mohli mať a mohli profitovať z čo najrýchlejšej realizácie. Musíme si tiež uvedomiť, že to je globálna dohoda, ktorá definuje a rozširuje pôsobnosť vzťahov medzi Európskou úniou a Vietnamom, vo vzťah ako je obchod, hospodárstvo, investície, ale tiež energetika a spolupráca v bezpečnostných oblastiach. Myslím, že by bolo dobré, aby sme pri si pripomenuli niekoľko dôležitých aspektov tohto partnerstva. Za prvé je to potreba vykonávať reformy, ako o tom hovorí pani Lochbíler vo svojej správe, držovanie demokratických princípov, ľudských práv, to je absolútne zásadný a základný prvok. Nesmieme tiež zabúdať na to, že napríklad relatívnemu úspechu hospodárstvo Vietnamu sa opiera vládu jednej strany a nie je rozdelená výkonná súdna a legislatívna moc. Čiže hovoriť o demokracii v tomto prípade nie je príliš vhodné. všetci odporcovia komunistickej strany Vietnamu čelia trestom, takže Vietnam bude musieť odstrániť ešte mnohé problémy a mal by tiež prestať s perzekuovaním niektorých kresťanských menšín. Spravodajkynia tiež poukazovala na dôležitý nástroj, ktorý by sme mohli veľmi pragmaticky využívať. Je to dohoda o voľnom obchode treba si uvedomiť, že táto dohoda PCA bola podpísaná už pred 5 rokmi a spolupráca by mohla priniesť vzájomne prospešné výhody hlavne pre schopnosť, Táto dohoda v voľnom obchode, o sa rokuje, mala umožniť európskym spoločnosťam získať výhodný prístup na veľmi dynamický trh demokraticky je to tiež výhodné, pretože narastá počet obyvateľov. Vietnamská vláda sa priazne ostáva k zahraničným investíciám, to tiež vidíme. Dohoda o spolupráci a dohoda o voľnom obchode so základnými stavebnými kameňmi spolupráca medzi EÚ a krajinami ASEANu. Spolupráca s krajinami ASEANu je tiež boj proti terorizmu, námornej bezpečnosti, a počítačovej kriminalite. Vietnam je tiež dôležitým, dôležitým regionálnym faktorom, napríklad eh, sporoch o vlastníctve niektorých ostrovov v Čínskom mori. To sú vážne rozby pre bezpečnosť obchodu. Potrebné bude nájsť eh, tej riešenia, pretože si treba uvedomiť, že Vietnam je tiež ohrozený čínskymi územnými národmi, čo vedie E, vzťahu so Spojenými štátmi, pretože chce vrátiť čínsky vplyv kongres vietnamskej komunistickej strany, ktorý sa bude konať v januári 2016, bude veľmi dôležitým okamihom pre ďalšie smerovanie politiky, pre medzinárodné smerovanie tejto krajiny, pretože interne asi vieme, ako to vyzerá. Takže do biznisu snaží zväčšiť náš vplyv v tomto regióne, dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie námornej plavby. Na záver by som rád ešte dodal, že som veľmi rád, že s pani Loch sa nám podarilo pri tejto správe tak dobre spolupracovať. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja súhlasím s, s všeobecným smenovaním. Treba dávať pozor na to, aby rokovania mali úspešný koniec. Vietnam je krajina, ktorá je pomerne komplexná, urobil veľké kroky správnym smerom, nielen pokroky na hospodárskej úrovne, čo sa týka hospodárskych údajov, ale aj čo sa týka občianskej spoločnosti, treba, alebo nesmieme zabúdať, že táto krajina má za sebou dramatickú minulosť a v prípade týchto krokov existuje ešte ústava, ktorá bola predložená, takže vieme, aj z histórie Európy, ale podľa môjho chápania toto sa Vietnam veľmi usiluje, aby implementoval stanovenia novej ústavy. No a samozrejme ešte existujú veľké problémy, v správe sa o tom hovorí a ja dúfam, že sa to urobí jasne, predkladajú sa odporúčania, spisujú sa podmienky, ktoré teda Európska, Európske spoločenstvo pri príjmaní hospodárskych dôvod s niektorými krajinami a keď je to s krajinami, ktoré ešte nezakotvili všetky práva, základné práva, ľudské práva, ktoré patria k našim hodnotám rokuje sa teraz s komisiou, ide o to, aby sa v istom zmysle do leta dokončilo a do konca roka je všetko schválené. Takže ja myslím, že podstata tohto stanoviska by mala spočívať v tom, že tento proces bude vpred, pričom samozrejme nesmieme zabúdať na varovné signály, o ktorých hovorila aj Barbara loch No a na záver potrebná je rovnováha. To neznamená, že všetky tieto otázky budú postavené nejak bokom, nie, ale my vieme, že všetky krajiny musia rovnaké podmienky, No a musíme hm, na Čínu, Turkmensko. No a pracovné práva, ľudské práva. Máme podmienky, ktoré sú veľmi komplikované, náročné, no a nevieme celkom presne. Európska únia sa snaží rokovacie procesy posunúť preto, takže je potrebná e, rovnováha v týchto otázkach a nemôžeme aplikovať dvojité štandardy. Rovnaké meradlo. Ďakujem pekne. Thank you, Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi Kini za jej prácu na tomto uznesení keďže je to komplexný prehľad otázok ľudských práv, ktoré sa dnes riešia vo Vietname. Celá táto krajina je v popredí obchodovania na medzinárodnej scéne a sú tam obavy, že komunistická vláda krivka pokrivkáva pri aplikovaní kľúčových reforiem. Nedávne správy zistili, že mnohé menšiny v tejto krajine sú zanedbávané alebo ignorované vládou CPV a naozaj zaostávajú, čo sa týka navštevovania škôl alebo e, gramotnosti. Takisto sa potlačajú ich jazyky a zaberá sa pôda týchto menšín. Vietnamská komunistická ústava hovorí, že všetká pôda patrí štátu nespomínajúc eh, otázky a problémy so slobodou prejavu a polokorupcia eh, všetkých štátnych úradníkov a príslušníkov politických strán. PSA by nemala ešte predtým, než sa uzavrú veci, riešiť to, čo sa má riešiť až po uzavretí FTA. Myslím si, že dohoda o voľnom obchodovaní s Vietnamom by mohla dať e, viac moci do rúk obyčajným Vietnamcom a to pomôže možno viac ako čokoľvek iné. FTA, dohoda o voľnom obchodovaní, takisto poskytne krajine stabilitu, ktorú potrebujú investori, aby zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých, pre verejné služby aj služby súkromné, firmy súkromné. V Európe je veľa pracovných miest, ktoré súvisia s tým, aby sa uzatvorila kapitola o pravidle pôvodu tovaru. Myslím si, že to má byť súčasťou celej stratégie, ktorá by mohla priniesť blahobyt a prosperitu mestám i v Európe, aj vo Vietname. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja by som chcela začať poďakovaním spravodajkyni za predbežnú správu. Som veľmi rada, že máme pred nami tento text berúc do úvahy zvyšujúcu sa dôležitosť vzťahu medzi EÚ a Vietnamom a to vnímajúc tento vzťah z oboch strán, chcem sa vyjadriť k PSA a k prehobujúcim sa vzťahom medzi Vietnamom a EÚ, ktoré sú pre Vietnam jasnou prioritou. Myslím si, že sa tu bude čeliť veľa dôležitým výzvam aj na politických frontoch, aj na hospodárskom fronte Sice klesla chudoba vo Vietname, ale ešte stále pretrváva nerovnosť a rôzne výzvy vo vzťahu k pracovnej sile, ktorá narastá o milión ľudí ročne. Takisto je tu ovplyvnený HDP, ktoré rastie o 5,4%, aspoň v roku 2014 tomu tak bolo, ale čo sa týka Ázie, vietnamské hospodárstvo rastie pomaly. Vietnam je zásadným partnerom pre EÚ v Európe a je jasné, že vo vzťahu medzi EÚ a Áziou ide o to, aby sa pozdvihol toto spolupracovanie na vyššiu úroveň, e, takisto vzťahy s Vietnamom majú pre nás strategickú úroveň. Skutočne podporujem ambiciozne ciele, ktoré spravodajkyňa podčiarkla v súvislosti s ľudskými právami. Myslím si, že by sme mali mať jasnú perspektívu, kam by sme sa chceli dostať o 5 rokov. Rovnako by sme mali preskúmať to, ako by bolo možné podporiť Vietnam, aby dosiahol trvalo udržateľný rast a dobrú správu veci verejných. Ak by sa nám to podarilo dosiahnuť, takéto štandardy, bolo by to vynikajúce, preto počiarkujem tento cieľ. A čo sa týka odseku 4, aby, sa, aby pokračoval rozvoj kapacít vo Vietname, aj v administratíve, aj v správe veci verejných a takisto odsek 24, kde sa dáva dôkaz na trvalo udržateľný rozvoj energetiky tento je tiež veľmi dôležitý. Treba sa zamerať na otázky korupcie, rodovej nerovnosti, životného prostredia a ak sa vysporiadame s týmito problémami, tak potom treba aj zabezpečiť, aby boli e, riešenia financované. Vietnam sa musí vysporiadať s otázkami a obavami a my zasa musíme zabezpečiť technickú podporu odbornú popravu a nezvyšovať len rozpočet o 30 na rozvojovú pomoc, tak ako sa tu píše. Potrebujeme viac urobiť, nielen toto, aby sme vyriešili problémy s ľudskými právami a rozvojom, na aj rozvojom energetiky. Myslím si, že je tiež veľmi dôležité zviditeľniť programy EÚ vo Vietname. Som si vedoma toho, že tu súperíme s veľkými krajinami a možno by sme si mohli opätovne premyslieť, ako prideľovať naše peniaze v teréne. Spravodajkynia apeluje na vytvorenie právneho ohnívka medzi FTA a PSA, kam by sa zapracovala možnosť e, pozdržania FTA, ak by prišlo k prípadom závažného porušenia ľudských práv. Žiadam komisiu, aby postupovala ďalej s hodnotením dopadu v oblasti ľudských práv a v súčinnosti s ombudsmenom. Ja som už žiadala komisiu o stanovisko a pani komisárka Malstrom mala do 30. júna publikovať e, text k tejto odpovedi. Je však nejasné, kedy tento text bude k dispozícii. Viem, že to nebude verejný dokument, ale bolo by užitočné, ak by sme mali takúto informáciu k dispozícii. Záverom by som chcela zdôrazniť otázky pašovania ľudských bytostí, obavy z takýchto činností. Je to krajina, Vietnam je krajina, kde sa pozoruje veľký rozmach pašovania ľudských bytostí a mali by sme im pomôcť sa vysporiadať s týmito neduhmi a problémami. Iste aj členské štáty sa ku mne pripoja. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou, kým sa správa dopracuje k svojmu záverečnému formátu. Ďakujeme. Pani Lochbiller, mohli by ste odpovedať stručne, ak možné, ak je to možné, aby sme do piatej možno mohli s týmto dom programu skončiť? Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za feedback, za spätnú väzbu. Ako som povedala na začiatku, musela som zoškrtať túto správu, pretože bola príliš rozsiahla. Bolo by dobre, keby sa podávali pozmeňujúce návrhy, ktoré by sa súhlas sústredili aj na iniciatívu ASEAN a na dohovor o boju proti pašovaniu ľudských bytostí. Toľko z mojej strany. Pán Kukan. 5 minút, 5 minút už prešlo. Excuse me, uh, chair. Yeah, please talk a little bit Perhaps, longer. No, no, if you could ask Prepačte, pán predseda, mohli by ste poprosiť komisiu, aby sa vrátila? Vrátila k téme? Nech sa páči slovo má komisia, hovorí pán Brok. Dobre popoludne prajem všetkých. Zastupujem tu DG Trade, obchod. Sme v závažnej situácii v bilaterálnych rokovaniach o dohode o voľnom obchode FTA. Kolegovia práve teraz e, zasadajú v Hanoji, možno pri poslednom kole rokovania. Po tom dúfame, že bude politická cesta k tomu, ako by sme završili úsilia o FTA. Chcel by som sa vyjadriť k poznámkam spravodajkyni a tieňových spravodajcov. Keďže rokovania stále pokračujú, nemôžem potvrdiť na 100%, či bude alebo nebude konkrétna záležitosť obsahom rokovaní, ale budem rád a podporujem určite, aby tam boli prepojenia na ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj. Na rokovací stôl pred, Vietnam, pred Vietnamcov dáme to, čo sa píše v preambule FTA, a to znamená, že treba eh, dodržať dohovor o ľudských právach každom prípade chceme, aby sa aplikoval ten medzinárodný dohovor o ľudských právach. To je potom aj to prepojenie na tie dve dohody, hlavne tie klauzuly o ľudských právach, ktoré umožňujú príjmať tie špecifické klauzuly v prípade porušenia dohod. A my sa teraz venujeme tomu inštitucionálnemu prepojeniu oboch dohôd. Tiež tu zaznela výzva k tomu, aby vznikol nezávislý mechanizmus pre sťažnosti. A máme to nielen v kapitole pre udržateľný rozvoj, ale aj v tých sociálnych kapitolách. prípade vytvárania tých špeciálnych inštitúcií, výboru pre obchod a tak ďalej, teda tých krémy, ktoré sa vytvárajú v týchto ustanoveniach. To by tým zúčastneným mohlo pomôcť predkladať podnety a stiažnosti v prípade porušovania ľudských práv. Potom tá poradenská skupina v rámci komisie. Tento mechanizmus dáva žiadateľom možnosť sa obrátiť so svojou stiažnosťou na ten ktorý konkrétny orgán. Tiež tu bola kapitola o transparentnosti. Tam sú dôležité ustanovania ako právo vyjadriť sa k akémukoľvek všeobecnému opatreniu a záväzuje tiež obe zainteresované strany, aby to zohľadňovali. Je tu záväzok, že ak sa príjme nejaká legislatíva alebo nejaké regulačné rámce, tak tie zúčastnené strany budú môcť predkladať svoje pripomienky. A ak sa to nebude robiť, tak tá postihnutá strana, zmluvná strana sa bude môcť v rámci toho mechanizmu stiažovať. Právo na odvolanie, právo na prieskum, na preskúmanie právo na to, aby sa administratívne rozhodnutia predkladali na základe predložených dôkazov. To je k tomu obsahu PC, ale sú to aj ďalšie nástroje, ktoré sa môžu aplikovať, aby v centre nášho vzťahu z Vietnamu bol udržateľný rozvoj a ľudské práva. Ja som sa zúčastnil tiež jedného takéhoto stretnutia v spolupráci s ďalšími generálnymi riaditeľstvami v komisii a tam sme riešili to, ako tieto otázky môžeme premietnúť do bilaterálnych vzťahov s Vietnamom. Tiež sme prebrali všetky odporúčania od zástupcov občianskej spoločnosti a zahrnujúci materiál je k dispozícii, môžete do nahliadnúť na web stránkach. A tiež e, budeme sa venovať aj tým ustanoveniam dohody o ľudských právach a tiež vysvetlenia, ako by sa mali interpretovať a aplikovať potom je tam celý zoznam sprievodných opatrení, ktoré už existujú alebo ktoré chceme vytvoriť. Kolegovia z ostatných eh, DG tu nie sú prítomní, ale keď hovoríme o spolupráci v rozvoji, tak je veľká časť rozpočtu určená ľudským právam a udržateľnému rozvoju a projektom v týchto dvoch oblastiach. A vďaka posilnenému dialógu, ktorý sme mohli vytvoriť, pri dohovore o voľnom obchode sme skonštatovali synergie medzi podpornými a asistenčnými projektami a aplikáciou ALE hlavne v oblasti udržateľného rozvoja. A teraz veľmi stručne k záležitosti eh, hodnotenia dopadu v otázke ľudských práv. Táto vec je pre nás mimoriadne závažná pre všetkých. Pripomínam, že komisárka Malstrom nedávno vo výbore INTA v parlamente sa jasne vyjadrila, že sa použije obchod na podporu kľúčových hodnot našich bilaterálnych vzťahov. Od roku 2011 sme sa zaviazali vykonávať hodnotenie dopadu v oblasti ľudských práv ako súčasť všetkých hodnotení dopadu, ktoré robíme v oblasti obchodovania s tretimi partnermi Vietnam je v tomto špeciálny prípad, pretože rokovania sa majú završiť a komisárka Malstrom sa vyjadrila už k 12. maju ako termínu. Čoskoro sa majú završiť rokovanie, ale ešte stále neprišlo k hodnoteniu dopadu v oblasti ľudských práv. Vykonáme to však e, čím skôr z post vyhodnotením. A to završi všetky tieto úsilia. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Máme málo času. Pán Kukan musí odísť o 15 minút, preto by sme mali využiť príležitosť, aby nám povedal o dohodách, ktoré možno dnes večer sa uzavrú. Nech sa páči, pán Kukan, môžete začať s vašimi rokovaniami. Nech sa páči, začnite. Poďte ďalej, hovorí pán predseda. Not every, but many. <laughs> Come. Kukan, start. Pán Kukan, začnite, prosím. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ide o kolo rokovaní, ktoré sa začali už pred niekoľkými mesiacmi Najprv rokovali traja europoslanci, stretli sa so svojimi náprotivkami, ktorých delegovali vedenie politických strán. Ich delegovalo, Zoran Zajev napríklad bol jedným z tých, ktorí delegovali ľudí na rokovania. V júni bola podpísaná dohoda s lídrami všetkých štyroch politických strán, najdôležitejších krajine, v Macedónsku spolu s vládnúcou stranou Zajev a Gorevsky, takisto aj lídry albánskych politických strán podpísali. Jeden z nich je, jedna z týchto strany je súčasťou vládnej koalície a všetci štyria jednoducho podpísali dohodu, ktorá obsahuje tú najdôležitejšiu vec, o ktorú žiadala opozícia, a to sú predčasné voľby ktoré sa uskutočnia v apríli budúceho roka. A vec, na ktorej sa nezhodli, je, ako bude zorganizovaná vláda, ako má vláda pripraviť krajinu na voľby, ako má vláda zorganizovať voľby. A o tom sa presne rokovalo včera a aj dnes e, skoro ráno. Neviem, ako mám ísť e, hlboko do detajlov, ako zachádzať do detajlov či nie. Ale pán predseda, najdôležitejšia vec pre vládnúcu stranu bola, bolo rezignovanie premiéra. Je, on a jeho vláda by mali rezignovať, aby umožnili sformovanie dočasnej vlády a táto dočasná vláda potom pripraví predčasné voľby. Ja som si to vyhodnotil osobne tak, že najdôležitejšia vec pre vodcu opozície Zajeva bolo ustanovenie úradu zvláštneho prokurátora, ktorý bude vyšetrovať e, odpočúvanie. Tieto obvinenia už sú nejaký čas e, na svete, vie sa o nich a treba zistiť autenticitu dokumentov z odpočúvania, alebo či to bolo podvrhnuté, či to bolo umelo e, nastrčené. Toto bola najproblematickejšia záležitosť, ale e, ku koncu bolo možné pripraviť harmonogram, ako by sa mohla opozícia vrátiť do parlamentu, pretože sa dohodlo, že nevzniknú síce ministerstva, ale vzniknú nové posty zástupcu ministra alebo námestníka ministra a tieto posty dostane opozícia, aby mohla plne participovať e, v procesoch, v nasledujúcich procesoch. Zhodli sa aj na tom, kto bude ministrom vnútra. Toto je najdôležitejší post v príprave na voľby. Tento post dostane opozícia ale pod podmienkou, že to bude odborník, že to bude profesionál, ktorý má naozaj skúsenosti s e, agendou ministerstva vnútra. Môže ho nominovať opozícia po konzultácii s Vumorovom, s vládnou stranou a potom premiér dá plné moci ministrovi vnútra. Ostatní námestníci ministrov, ktorí v podstate budú riadiť ministerstva v zastúpení, čo, aké to boli e, ministerstvo práce, financií, sociálnych vecí a poľnohospodárstva, e, títo budú riadiť ministerstva, ktoré som práve venoval, ale opozícia umožní, aby bol na týchto ministerstvách zástupca vládnúcej strany, ktorý bude mať dôležité vetujúce právomoci. Keď ministri alebo námestníci ministrov budú nominovaní vládou, dostanú podobné e, posty, ako to oni umožnili pre socialistov. Bude veľmi dôležité dodržať predmetný harmonogram. Prvý veľmi dôležitý dátum je dátum 1. septembra, kedy opozícia by sa mala vrátiť do parlamentu, aby bola prítomná na všetkých dôležitých zasadnutiach a rozprávach v parlamente. Bez opozície totiž nebude možné všetko pripraviť náležitým spôsobom. Spomenul som predtým, že bude pre nás zásadne dôležité dohliadať na plnenie tejto dohody. Veľmi dobre sa iste všetci pamätáme, aj vy, pán predseda, sa iste pamätáte na komisára Fileho, kedy pán Richard, Richard Howitt bol spravodajcom k Macedónii a Jerži Buzek, ktorý bol zastupcom EPP. Spolu sa im podarilo dostať politické strany Macedónska k podpisu dohody. A tým sa vyhli tomu, že by e, opozícia neparticipovala v budúcich voľbách. Takže politické strany by znova sa mali takto dohodnúť a nevylúčovať opozíciu z budúcich volieb, pretože ak by tak urobili, bolo by to zničujúce pre Macedónsko. Macedónsko skutočne musí využiť príležitosť k napredovaniu v integračnom procese smerom k EÚ. Časový faktor je to veľmi dôležitý, pretože v oktobri, ako vieme, komisia bude publikovať správu o pokroku pre Macedónsko je dôležité aj členstvo v NATO. Celý čas čakajú na členstvo a v tejto situácii by sme mohli sa snažiť presadiť aj otázku názvu krajiny, pretože práve názov krajiny blokuje prijatie Macedónska do klubu európskych krajín alebo do NATO. Ak sa všetko zvládne správnym spôsobom, mali by sme aj túto otázku názvu krajiny zvládnuť. Myslím, že to je všetko, pán predseda. To sú všetky veci, ktoré som chcel spomenúť ohľadne dohody, ktorá bola včera podpísaná. Ďakujeme, pán Kukan. Veľmi pekne ďakujeme. Bola bolo pre mňa potešením pracovať spolu s pánom Kukanom. Chcem povedať, že aj spravodajcovia zo skupiny ALDE naozaj to bolo veľmi dobré. Dobrá tímová práca, celé dni sme trávili spolu a myslím, že sme pracovali efektívne a prispeli sme k riešeniu. Mohli sme potom zožať plody našej práce. Čo sa týka parlamentu, myslím, že sme, pán Brok, o tom už s vami hovorili. Je mi však ľúto, že sme nestihli na začiatku procesu informovať o všetkých týchto veciach, aby ste boli účastní. Potrebovali by sme v parlamente zefektívniť príjmanie niektorých rozhodnutí, ak to má napomôcť veci. A ako tu práve oznelo, toto nie je poprvý raz, kedy sa veci v Macedónsku pohli. A ja si myslím, že aj teraz sme urobili niečo, čo by sa tak ľahko nebolo dosiahlo bez e, europoslancov. My sme, nám sa podarilo dostať e, ľudí, aby si sadli okolo spoločného stola. Vládna strana pochádza z rodiny EPP, takže sme mohli sa s nimi pozhovárať, vypočuť si ich, pochopiť ich, a takisto opozícia STSN e, išla podobným procesom, pomohli nám iní spravodajcovia s nimi rokovať a myslím si, že takéto porozumenie, keď dostali, to pomohlo celkovej klíme pri rokovaní. Myslím si, že parlament skutočne si môže pripísať kredit, urobil užitočné veci a chcem povedať aj to, že pán Hahn by bol rád, kedy by europoslanci takto pomáhali politickým procesom v krajinách Európskej únie. Dúfame, že to nebude potrebné príliš často. Som veľmi rád, že sme vám povedali takúto stručnú informáciu. Nepôjdeme do ďalších detajlov. Dúfajme, že e, chápete, že niektoré veci sú ešte dôverné a že sme si vybudovali dôveru s politickými stranami a nechceme ju narušiť. Ešte tri veci chcem povedať. Macedónsko je krajina, ktorá sa ktorá si prestala veriť, politické strany prestali veriť jedna druhej, tie hlavné. Vládna strana neverila, opozícia naopak a to je vždy zásadne zlé pre demokraciu. Je to veľmi zlé aj pre členstvo v Európskej únii a ako Eduard správne povedal, po dvoch rokoch takéhoto rozkladu vzťahov Treba chápať, aká krehká je demokracia v Macedónsku a v niektorých susediacich krajinách v tomto regióne, ktorý, o ktorom vieme, že skôr či neskôr sa stane súčasťou Európskej únie. Radšej by sme ich už videli medzi nami dnes. Ale musíme im trošku pomáhať, mať trpezlivosť s nimi, ale niekedy musíme ukázať aj pevnú ruku v, dobro, v dobrej viere, mysliac to dobre, a dávať pozor na to, aby takáto krehká demokracia v Macedónsko a susediacich krajinách sa udržala. Už e, nemienim sa vrácať k škandálom a ísť do histórie. Nechcel som sa vyjadrovať k taktike opozičných strán, kedy publikovali niektoré veci z odpočúvania, ktoré sa im dostali do rúk, nejaké záznamy, nahrávky, ale robili to selektívne. Ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem, je to politická taktika. E, nebol som ochotný ich v tomto podporiť, ale sa to javí tak, že obsah týchto nahrávok je dosť závažný. Týka sa korupcie, týka sa závažných skutočností Ide tu aj o otázku slobody médií v Macedónsku a možno, že práve preto ma presvedčilo, že táto vynimočná parlamentná taktika bola v tomto prípade oprávnená. Isté, že by so mnou mnohí nesúhlasili, ale musím povedať, že čo sa týka obsahu nahrávok, ten obsah je taký závažný, že možno to nás opravňuje k týmto mimoriadným opatreniam, a je dosť ťažké pre nás to všetko celé posúdiť. Zdá sa, že v krajine e, existuje 20 tisíc jednotlivých incidentov, kedy sa ľudia odpočúvali a nahrávali. Tieto odsúdenia, tieto e, obvinenia musia byť preskúmaní, pracujú na tom právni odborníci, experti, Takisto komisia, Európska komisia je do toho zapojená a správa je k dispozícii na internete. Je to naozaj dosť vážne čítanie a každý, kto sa zaujíma o Macedóniu, prečítajte si túto správu, pretože naozaj je veľmi inter- informatívna. A, Druhá vec. Druhá vec sa eh, to, že táto dohoda nebude dodržaná, ak e, nebude vyvinutý medzinárodný tlak na obe strany. Ja tvrdím, že treba, by sme pokračovali v tomto e, formáte, ale treba vysvetliť ambasádorom Skopie, aby skutočne tlačili na všetky strany, aby bolo dodržané každé slovo z dohody. Hovorili sme o tom aj s pánom Hánom spoločnom parlamentnom výbore. A myslím, že treba skutočne využiť každú príležitosť. Samozrejme, najlepšie by bolo, že by nebol potrebný takýto medzinárodný tlak, ale ak je to potrebné, tak Európa je malá, že ťa splní túto úlohu. No a ako som hovoril pánu Bornovi, a perspektívy členstva, no pán Hán povedal, že chce, aby Grécko, aby sa vyriešila otázka názvo na krajiny a aby sa na rade mohli otvoriť rokovania. No a pán Hán myslí, že minulosť Situácia momentálne možno otvára možnosti na nejaký vývoj na, se, e, na jeseň, no a tiež e, sme rokovali s americkou stranou, tí sa vyjadrili podobne o členstve krajiny v NATO. parlament, e, my to schválime vždy veľmi veľkou väčšinou z ohľadom na všetky výzvy a prekážky, ktoré existujú a musia byť prekonané. Ale iba odblokovať situáciu. E, musíme sledovať, čo povedal, čo povie pán Hán. Všetci musí byť súčasťou riešenia. A to musí byť aj náš jasný signál. ako pekne. Kukan. Pán Kukan, áno, veľmi stručne, pán predseda, pretože Richard o tom hovoril. Treba povedať momentálne, že budúci týždeň ďalšia delegácia vycestuje do Skopy na čele s Lojzem Lang, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu, proste aj s parlamentom E, s kolegami Džambackým a Staniševom zo skupiny socialistov spoločný zásadne zo spoločného parlamentného výboru a budú hovoriť, e, ako pokračovať v stretnutiach parlamentov výboru pre asociáciu a stabilizáciu. No a v tejto novej situácii myslím, že Treba o tom zodpovedne diskutovať a treba to využiť ako ďalší nástroj, ako na nich tlačiť a kontrolovať implementáciu tejto dohody. Ďakujem pekne. Niekto ďalší by sa chcel vyjadriť ešte. Takže ja chcem poďakovať a dúfam, že to vydrží. Už dovolieb, no ja si pamätám, že už 5, pred 15 rokmi sme tu mali predsedov albánskych strán. To vždy trvá len do najbližších volieb. To sme zažili dvakrát. No a dúfam, že ten, kto bude porazený vo voľbách, nebude postovať rovnako, že jednoducho nenastúpi do parlamentu a všetko začne od začiatku. No a nazýva to kompromis, že legitimne zvolená vláda musí hneď odstúpiť. To treba jasne povedať. Ja to poznám, už sa mi to stalo viackrát. To neznižuje úspech a myslím, že sa tomu musíme intenzívne venovať, aby v týchto krajinách záslov chápanie toho, že to musí byť udržateľné. Jedna vec musí byť jasná, kto je vo vláde, nemá právo, musí vládnuť, ale aj tí porazení musia rešpektovať výsledky volieb. A na to treba prikladať význam. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšej téme. A teraz vám, pán Kukam, pán Havita, želám, aby ste sa dobre vyspali. Želám peknú, pekné prázdniny. Máte za sebou aj spolu s kolegom Vajglom náročné dni za sebou aj s komisárom Hánom. Teraz nás čaká ešte bod o Číne. Kolega Belder nám predstaví svoje úvahy. O je to veľmi de Het is voor mij inmiddels uh, de derde keer dat ik in deze. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, po krát prekladám správu na výbore o vzťahu medzi EU a Čínou. Je to pre mňa veľká česť, ale súčasne aj veľká zodpovednosť. Zase, čo som pracoval na tejto správe, hľadal som politické a hospodárske zdroje informácií. Bohužiaľ, Rozsah správy je obmedzený a preto som to musel kresať na to najpodstatnejšie. 40 rokov eh, nadviazali, alebo existujú diplomatické vzťahy medzi EU a Čínou. EU eh, strategické partnerstvo, Čína menila smerovanie a preto táto správa vyzývajú, e aby konala jednotne, aby hovorila jedným hlasom, treba byť tiež jasné v stanovaní priorít vo vzťahu s Čínou a je tu obrovská nevyhnutnosť jednotný. Na jeseň sa pripravuje deň strategického dokumentu Európske chápanie domácej čínskej politiky je dôležité pre udržanie dobrých vzťahov s touto krajinou. Na jednej strane prezident Xi Jinping no vidíme pre peší svet, že v tejto domácej politike, tak potlačia ľudské práva a iné práva. Takže tieto veci treba zohľadniť rovnako ako korupčná kampáňa politika jedného dieťaťa a Čína a Európa je problém starnúcej populácie a preto musia čeliť týmto výzvam. Európska únia vo svojich vzťahoch s Čínou rokuje s globálnou veľmocou a preto EÚ potrebuje vhodnú stratégiu pre celú Áziu. Čo sa týka zahraničnej politiky, tak sú tu viaceré aspekty, ktoré spôsobujú obavy. Čínska vojenská stratégia, námorníctvo, expanzia do juhočínskeho mora, s imperialistickými tendenciami v regióne, čo môže zvýšiť napätie v regióne, súčasný konflikt medzi EÚ a Putinovým Ruskom a na záver, že Čína je najdôležitejším spojencom Pyongyangu. Ale ešte stále existujú možnosti, ktoré ju e môže, môže využiť, eh, spolupracovať eh, s USA na vytváranie vplyvu na Čínu. Situácia v oblasti ľudských práv nenáhodne je prepojená s čínskou ambíciou aplikovať univerzálne ľudské práva a zhoršením geopolitickej situácie. Závažnosť situácie zdôrazňujú a zvýrazňujú aj zvýrazňujú zatýkanie čínskych právnikov a advokátov. Sloboda vierovýznania to je jedna z mnohých otázok, ktorá si zaslúži pozornosť. Mnohé návštevy v Tajvane mi ukázali dôležitú úlohu, ktorú Tajvan môže zohrávať v medzi EÚ a Čínou. A ja vyzývam EÚ, aby sme mali viac odvahy a využívali úlohu Tajvanu. Ďakujem pekne, že ste ma počuli a teraz sa teším na vaše pripomienky. A ja budem pozorne sledovať až do hlasovania na plenárnom zasadnutí. No a dúfam, že ma podporíte a teším sa na konštruktívne pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som predložil pozíciu môjho kolegu Lópeza. Je našim tieňovým, ale dnes tu nemôže byť. Pripravil to po anglicky, tak ja to budem prezentovať. Tieňový spravodajca ďakuje pánu Belderovi. Myslí, že návrh tejto správy je vynikajúcim východiskom pre ďalšiu prácu. Predloží viacero pozmenujúcich návrhov niekoľkým bodom v správe. Niektorých hm, predloží zmenu znenia. Poprvé, výsledok samitu EU Čína, ktorý e, venoval pozornosť strategickej agende EU Čína 2020, kde obe strany sa dohodli e, na bilaterálnej spolupráci, o opatreniach a posilnení globálneho strategického partnerstva. Po druhé, rokovania o investíciách sú veľmi dôležité. Toto nie je jedna z špecifických kompetencií výboru a politické implikácie tohto, tejto dohody prekračujú len hospodársky rámec. Po tretie, situácia v Juhočínskom mori, provokácia z rôznych strán prispieva len prehlbovaniu napätia. Potrebné sú mechanizmy riešenia kríza, čo sa deje v tejto oblasti. Prekurzie viac ako ulica tonáže svetovej hotely ide týmito miestami a preto je dôležité posilniť eh, paragrafy, ktoré o tom hovorí. O eh, tej histórii súhlasíte so spravodajcom, čo sa týka eh, významu prijatia holistickej stratégie vo vzťahoch k náš dialog a koordinácia z USA je veľmi dôležitá, ale vzhľadom na to by som by rád chápal, čo myslí spravodajca za odsekom 10, keď hovorí o stratégii EÚ či Ázii v transatlantickom kontexte. No a on možno nepochopil spravodajcov, ale myslí, že naša stratégia voči Číne musí byť vytvorená v rámci spolupráce a nie antagonizmu správa musí tiež zohľadniť otázku bezpečnosti, ktoré sa tam nehovorí explicitne, prístup čínskej vlády ku kontrole komunikácií krajine a aktivity zahraničí, to je, aspekt, ktorému treba venovať pozornosti Minulý pondelok eh, bol prijatý o počítačovej bezpečnosti tieňový spravodajca EPP ehm, je spokojný s odsekmi o ľudských právach a článok 17 môže byť, by mohol byť presnejší. V každom prípade musíme preveriť výsledky chádzajúcej návštevy e, predstaviteľa EU pre ľudské práva Lambrisinidisa v Číne. Na záver návštevný spravodajca by chcel tiež upozorniť na dve otázky kde sa bude hovoriť na dvoch globálnych samitoch eh, tento rok klimatické zmeny na konferencii v Paríži a agenda po roku 2015. Tieto dva samity sú dobré príležitosti, aby Čína preukázala svetu, eh, že drží svoju zodpovednosť. Teraz pár slov k Tibetu. Ako sme si pred niekoľkými týždňami tibetský mních zosnul v čínskom väzení. Bol uväznený pred 2,5 mesiacmi, odsudený na 20 rokov. Viackrát sme vyzvali na jeho oslobodenie a hlavne na dialog medzi Čínou a Tibetom. Tibete naďalej e, dochádza k samoupalovaniu ľudí. 144 prípadov samoupálenia od roku 2009. A teda by sme mali znovu poukázať na tú bezvýchodiskovú situáciu, v ktorej sa Tibetania nachádzajú. poukázať na potrebu dialogu s Čínou. S, eh, Dalajlámom obnovenie dialogu je jediná možnosť. Európsky parlament by mal využiť túto správu, aby vyzval k znovu oživeniu rozhovorov, lebo jedine tento dialog umožní Tibetanom slobodne rozvíjať svoj život. Leinen. Pán Leinen. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem kolegovi Belderovi za návrh jeho správy. A ďakujem aj za to, že zapojil do práce tieňových spravodajcov, sme sa stretli a oznámili sa s našimi názormi. Delegácia do Číny v nedelu odchádza do Pekingu a Šanghaja a dnes tu diskutujeme aj o našich vyjadreniach voči partnerom. Pán Belder poukázal na správu Mogherini, ktorá má byť predložená v na jeseň. A to by malo, táto správa by mala ukázať komisii, čo si myslíme a čo plánujeme. Ja myslím, že bude hovoriť o ľudských právach, nemôžeme začať vnútornou politikou v Číne, vzťahy dozreli za ostatných 40 rokov. Predseda správne povedal, že Čína je veľmocou, ktorom na svetovej scéne Európa, EU a Čína musia spolu riešiť množstvo úloh a tie v tejto správe treba aj s označiť global governance, budovanie mieru, riešenie konfliktov, tak ako to bolo v Iráne. Dúfajme, že tak to bude aj v Sýrii, na Ukrajine napríklad. Čína musí si uvedomiť svoju zodpovednosť. Rozsah o politike na boj proti klimatickým zmenám. Ja som počul, že Čína chce tvoriť vlastný klimatický fond. Máme zelený klimatický fond, ktorý vznikol v kontexte OSN. Ja sa pýtam, prečo Čína teraz tvára osobitné inštitúcie a nezapája sa do viacstranných. Otázka je, ako môžeme hovoriť o hospodárskych témach, tieto tu nemôžu chýbať. Investičná dohoda, štatus trhového hospodárstva, pojenie čininy do medzinárodných inštitúcií. To sú všetko témy, ktoré sa tu objavujú. No a k vnútornej politike v Číne znepokojujú nás prípady represálií a podlačenia ľudských práv. To nemôžeme schváliť ani zákon o MVOčkách, ani bezpečnostný zákon. Bezpečnosť je definovaná veľmi široko týka sa všetkých eh, vlastí spoločnosti, nedostatočné dodržiavanie zásad právneho štátu pre občanov a podniky v Číne. Tomu sa treba venovať a môžeme sa bať týchto tém. Čína a sveta. Keď sa k tomu vrátim, samozrejme, že téma konfliktov v Juhočínskom mori. Chceme politické riešenie a nie vojenské riešenie. Myslíme, že Čína musí byť eh, moja pomoc na riešenie problematiky v Srednej Kórei. A spravodajca tiež eh, hovoril o novej orientácii medzi Čínou a Ruskom, čo to pre nás znamená, toto partnerstvo. spolupracujú. Otázka je, či je to proti nám, alebo či to je otvorené aj pre Európu, ľudské práva, tie, sú ohrozené nielen kresťanstvo, ale aj iné náboženské vierovýznania sú pod veľkým tlakom. Internet cenzurovaní, MVOčky, domáce a zahraničné, činnosť je obmedzovaná, práva Tibetu sú potláčané a neuznávané, vzťahy s, s Tajvanom, Tajvanom. Môžeme pochváliť napríklad, že vzťahy sa zlepšili, ale treba vysloviť ľútosť nad tým, že Čína sprísnila zákon proti trhnutiu. Chýba mi tam Hongkong, to by sme mali tiež spomenúť. Otázka voľby chief executive. To bude predmetom konfliktu. Treba apelovať na obe strany, aby sa našiel kompromis, aby sa konflikt neriešil násilne. Ja ešte predložím po pozmeňujúcich návrhov. Nemôžem byť veľmi subjektívny. Práve myslím, že objektívne treba sa venovať témam. Sa teším na dobrú správu, pretože to je pravdepodobne jediná správa v tomto legislatívnom období. A musíme ukázať cestu, ako vidíme rozvoj vzťahov s Čínou pekne, pán Van Dalen. 10 minút príde vysoká predstaviteľka. Ja to poviem veľmi stručne. Áno, ako viete, spravodajca pripravil dobrý návrh správy. Mali by sme sa podľa mňa viacej sústrediť na obchodné aspekty. Je to dobrá správa, ale myslím, že by sme mali väčšiu váhu tej obchodnej stránke. Ja by som rozhodne Čínu neoznačoval za demokraciu ani len na narodiacu sa máme dosť napäté vzťahy s Čínou, ale treba sa venovať týmto aspektom. O, sústredme sa naozaj hlavne na tie obchodné aspekty. Čína je členom VTO, ale musí zároveň rešpektovať aj VTO normy. Treba e, veci formulovať pozitívne a treba Čínu zaintegrovať do všetkých, na všetkých úrovniach medzinárodnej e, scéne. E, Hongkong je autonómna oblasť, ale vieme veľmi dobre, že obyvateľia si nemôžu vybrať a zvoliť svojich, svojich politikov alebo riadiace orgány a treba urobiť, treba postupovať tak, aby tá možnosť bola potom Tajván. My podporujeme status quo, pretože Čína sa pozerá na to rôznym spôsobom, ale my chceme uchovať status quo, musíme byť pragmatickí. Vo všetkých týchto otázkach, ak sa nám to podarí, budeme môcť vylepšiť tieto záležitosti obchodná a tak ďalej. Čína robí zaujímavé veci aj v oblasti technológií, takže sa skúsme od nich aj nejakým spôsobom poučiť či poinformovať. Ďalší rečník. Vypočul som, že budeme vyvíjať tlak na Čínu spolu s Američanmi, ale výsledkom tejto politiky len je to, že sa posilňujú vzťahy medzi Čínou a Ruskom. Chceme sa naozaj miešať do ostrovných konfliktov, chceme sa naozaj dostať do takejto pozície. Pán Mian Mon, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Táto správa hovorí o veľmi významnej téme vzťahy s Čínou. Za posledných 20 rokov rozvoju tejto ekonomiky to je jedna z najdôležitejších udalostí, ale ja mám pocit, že táto správa je ako keby príliš defensívna, defenzívna a málo ambiciozná v tom pozitívnom smere. Mali by sme to viacej ťahať tým pozitívnym smerom a viacej by som rozvinul tri prvé odseky strategické partnerstvo s Čínou. Podľa mňa to vyžaduje viacej obsahu, je to príliš e, stručné a nemôžeme sa len obmedziť na tretí odsek a takýto rozsah na ISDS. A nemo- nepočujeme rečníka, odvracia sa od mikrofonu. Je tam veľa dôležitých tém a Čína je veľmi rozhodujúci aktér. No Táto správa nemá dostatočne ambicioznú a pozitívnu víziu. Čína spôsobila, že 500 miliónov obyvateľov už nie je na práhu chudoby. To je veľmi dôležité. Nepočujeme rečníka. Je to jeden z najvýznamnejších fenoménov tohto storočia, od 90. rokov. Poprosil by som pána Beldera, aby bol ambicioznejší, pozitívnejší v prístupe. A už sa to tu spomenulo. Našu stratégiu s Čínou EU je 28 členských štátov, Čína je obrovský gigant Sme v multipolárnom svete, musíme byť aktérom, musíme mať vynikajúce vzťahy s USA, ale musíme ich mať dobre aj s Čínou, môžeme sa koordinovať s Američanmi. Ale nemôžeme naše vzťahy budovať e, závisiac od USA. Je to veľmi dôležitá správa a EP si to musí uvedomiť. Ďakujem, pán Bostinaru. Ďakujem, pán predseda. Začal by som tým, že že úplne súhlasím s tým, čo povedal predrečník z EPP, pán Miamon. Táto správa musí slúžiť našej stratégii a preto musí byť správa vyrovnaná, spravodlivá, ale musí byť aj pragmatická. Európa musí lepšie postaviť svoju stratégiu k Číne, aby sme správne využili naše vzťahy s týmto strategickým partnerom a v tomto zmysle chýbajú určité dôležité prvky, Dobre, sú tam určité environmentálne problémy, áno, to vieme, ale správu napísal socialistická kolega, ktorý hovoril, že pokrok v životnom prostredí, ktoré dosiahla Čína, tak ten je obrovský a že výsledky idú nad ich sluby, takže nemôžeme zabúdať na to, čo povedali. Potom je tu spoločné vyhlásenie v Číne. Pred dvomi týždňami sa to spolu podpísalo. A Číňania sa angažujú v zmysle tej klimatickej konferencie v Paríži. Poprvýkrát je Čína ochotná podpísať záväzné ciele a spoločne vyjadrujeme našu vôľu dosiahnuť úspech v Medzinárodnej konferencii o rozvoji v Addis ABB. Je to pre nás dôležité. Aj to by sme mali spomenúť v tejto správe. Zvyšenie úlohy Číny v MMF Misia MMF v Číne aby Juan sa stal súčasťou toho košíka devíz MMF. Aj to všetko je dosť dôležité, podľa mňa by sme to mali spomenúť. Bilaterálne dohody. Treba spomenúť, že my túto bilaterálnu dohodu chceme a tiež musíme jasne ukázať, aké sú naše červené línie, ale tiež ukázať, ako chceme fungovať v rokovaniach. Potom, čo parlament prijal uznesenie o PTC. Čína jedného dňa dosiahne pacifické partnerstvo To všetko bude dôležité z celosvetového hľadiska. Aj to by sa malo v tejto správe spomenúť. A záverom. Treb, bolo by treba odraziť aj výsledky samitu v tejto správe. Ďakujem. Pán Becini. Ďakujem Nemáme veľa času. Všeobecné pripomienky. Obmedzím sa na niektoré pripomienky a poznámky. Poprvé, situácia v Tibete, e, tá formulácia je veľmi vlažná, mali by sme to posilniť hlavne v tých vzťahoch aj vo Vietname a potom by sme mali vyzvať činu, aby išla pred že skutočne ide cestou trohového hospodárstva. To by tam malo byť. To je veľká téma, ktorú budeme musieť čoskoro riešiť. Half a, half a minute. Pol minúty, ďalší rečník. Pol minúty. los. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich mache es kurz, weil ja... Ďakujem. Veľmi stručne už tu bolo veľa povedané. A v správe nie je dostatok údajov k tým spoločným dohodám. Predrečníci to už zdôraznili potrebujeme posilniť naše vzťahy s týmto strategickým partnerom. To, čo sa deje v Číne, že sú tam 3 milióny ľudí s energetickými problémami, s problémami e, s výživou a tak ďalej. Aj to súvisí s nami, to, čo je alebo nie je úspešné v Číne. vplýva na množstvo ľudí. Mali by sme zmeniť mentalitu, prístup. A ja urobím všetko preto, lebo si myslím, že Čína je v tomto mysle strategický partner. Pán predseda. Znovu si s radosťou vypočujem pána Lajnena jeho príjemné slova a jeho vystúpenie. Otázka. Pán spravodajca, bolo by možné dodať nejaký bod k otázke štipendií? Otázka burzy lebo vieme, že do e, čo všetkého zasahuje e, štát, číňa tá celková stratégia, politika, bezpečnosť, ekonomika a tak ďalej. Na to by sme sa mali pozerať ako na celok. A čo by ste v rámci toho partnerstva chceli? To je veľmi napínavá otázka v porovnaní systémov, pán kolega Belder, možno by ste, by ste o tom mali premýšľať. Nech sa páči, máte slovo. Na záver. Veľmi stručne, pretože pani Mogherini je už tu. Ďakujem, pán predseda. Snažil som sa byť veľmi rezervovaný v finančných, ekonomických a iných aspektoch. To je jasné. Nevyjadril som sa k tomuto bodu vzhľadom na vzťahy v INTA, ale predložím moje pozmeňovacie návrhy, ale ďakujem kolegovia za túto veľmi zaujímavú výmenu názorov. To, čo ma prekvapilo, kolek, Postin, Bostinor už odišiel, ale bol som dosť prekvapený, že ekonómovia poznajú lepšie životné prostredie v Číne než špecializovaní novinári v tejto oblasti. Bolo by možno zaujímavé sa spýtať, čo hovoria samotní Číňania a tie kritické hlasy v Číne len tak by sme sa dopracovali k vyrovnanému a objektívnemu hlasu, aby sme videli, aké sú očakávania. V Číne tu je naozaj veľmi veľa práce. Ja o chvíľu, teda čo skoro idem na dovolenku, ale potom budeme mať ešte možnosť sa tomu venovať. Ďakujem, pán kolega. Želám vám všetkým pekné prázdniny a dovolenku. Stretneme sa 31. augusta. Dúfam, že sa všetci po lete vrátite v plnej forme.